pán Mavrojanis. Tým sme skončili našu rozpravu. Ďalšie zasadanie sa koná zajtra, vo štvrtok 5. júla od 9. do, 12, do 14. a od 15. do 17. Program nájdete na webovej stránke Európskeho parlamentu.